napoludne. Ďalším bodom e, programu je správa o Európskom systéme národných a regionálnych účtov. Takže najprv slovo má pani Bowles, naša spravodajkynia. Nemáme mikrofon. Národné a regionálne účty sú základom e, makroekonomickej štatistiky sú e, hlupou cez ktorú sa na hospodárstvo. Každý súhlasí s tým, že zabezpečenie zhromažďovania e, statistických údajov má zôvodne dôležitý význam odkedy sa rozbila e, ekonomická kríza, manipulácia so štatistickými údajmi alebo predkladanie nesprávnych údajov môžu mať škodlivý účinok na celú Európsku úniu. Naozaj celom tohto parlamentu už dlhšiu dobu je snaha o vylepšenie E, e, štatistiky a zvýšenie právomoci Eurostatu, ale Eurostat môže byť iba taký dobrý alebo spolehlivý ako štatistické údaje, e, ktoré dostáva v 6 balíčku. Sme urobili veľa na to, aby sme vylepšili hospodárske riadenie. Dohodlo sa, že mali by sme zabezpečiť lepšie výkazníctvo o záväzkoch verejného sektora a mali by sme zrušiť mimo súvahové položky v roku 2010 sa e, prijala nariadenie spolu s dvomi e, e, prílohami. Jedna príloha obsahuje zoznam údajov, ktoré treba zhromažďovať a druhá príloha obsahuje štatistickú a účtovnú metodológiu. Je to niekoľko sto strán a právnici lingvisti sekretariat e, to všetko e, preverili a upozornili ma na viaceré nezrovnalosti. Ďakujem im za toto. Podľa reformy e, výdavky sa premenia na tvorbu kapitálu tak, aby sa odzrkadlová hospodárska situácia. To bude mať dôsledky pre tvorbu HDP a alokáciu štrukturálnych fondov. To však neovplyvní situáciu do roku 2020 a dôsledky sú pomerne e, menšie. Budeme monitorovať e, dôsledky deficitu a účinky budú podľa odhadov e, malé. V rámci trialogu stanovisko bolo jasné. Chceli sme mať spolehlivé štatistické údaje, chceme mať transparentnosť a chceme mať minimum výnimek z povinností. Niektoré menšie členské štáty majú e, určité dôvody e, e, súvisiace so zdrojmi, ktoré hovorí o tom, že nebudú môcť poskytnúť Eurostatu tak veľa údajov ako väčšie členské štáty, ale chceme minimalizovať výnimky, chceme ich sústavne prehodnocovať a chceme, aby komisia poskytla metodickú podporu tým členským štátom, ktoré to potrebujú, s tým, aby v konečnom dôsledku sa zrušili e, e, výnimky. A myslím si, že odsúhlasené znenie je tomu, e, je tomu svetkom. Niektoré väčšie členské štáty nechceli povinne odovzdovať údaje o pridelovaní dôchodkov, tak ako to určuje 6 balíček pre parlament, to je nepriateľné Myslím si, že je to e, snaha e, vylúčiť e, nepríjemné informácie z, verejného, z verejnej kontroly a preto sme získali prostredníctvom tlače verejnú podporu pre náš návrh. Ako môžeme úprimne diskutovať o verejných financiách, keď členské štáty trvajú na tom, že budú skrývať nepohodlné e, e, pravdivé údaje. Avšak po niekoľkých e, koloch rokovaní sme získali dohodu o tom, že všetky členské štáty poskytnú príslušné údaje a to je víťazstvo z hľadiska transparentnosti a správneho riadenia a správy. Sú tu aj ďalšie dôležité výsledky v tejto správe. Ďakujem deňovým spravodajcom za spoluprácu Mnohí si mysleli, že e, táto agenda je veľmi nudná, ale mali sme aj e, určité vzrušujúce okamihy a je to základný nástroj, ktorý zabezpečuje náležité hospodárske riadenie. E, ďakujem pani Bowles. A teraz dám slovo komisárovi Potočníkovi, aby zareagoval v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, dobrý večer. Mám tu čest e, prihovoriť sa v mene komisie a e, konkrétne v mene kolegu Algedaša Semetu, ktorý je zodpovedný za túto agendu. Cieľ navrhovaného nariadenia sa 2010 je revidovať, aktualizovať a zlepšiť e, súčasný európsky systém vedenia účtov SA 95 v súlade s nedávno aktualizovaným národ, medzinárodným systémom účtov alebo vedenia účtov reflektuje potrebu porovnateľných, vysokokvalitných a aktuálnych makroekonomických agregátnych súhrných údajov za členské štáty. ESA, revízia, to je veľký projekt, ktorý nastaví štandardy eh, vedenia účtov na úrovni členských štátov na ďalšie roky. Na európskej úrovni ESA je podstatný nástroj z pohľadu eh, zhromažďovania národných údajov pre administratívne E, účely, ako, je vlastne, ako sú vlastné zdroje, ako je postup nadmerného rozpočtu, e, deficitu, štruktúrálne fondy a aj analýza koordinácie a konvergencie e, politík členských štátov. Revízia ESA vychádza z širokej konzultácie expertov na vedenie účtovníctva na úrovni členských štátov a takisto od užívateľov a expertov v oblasti štatistík. Podľa nás návrh je v dobrej rovnováhe, pokiaľ ide o potreby užívateľov údajov a pokiaľ ide aj o ťarchu, ktorú nie sú respondenti a ktorú neznášajú aj vlády. E, následne po plodných trialógoch došlo k odsúhlaseniu kompromisného textu medzi Európskym parlamentom a radou s cieľom dosiahnuť dohodu počas prvého čítania. Definitívne podporujeme text kompromisu, e, pretože umožňuje komisii získať požadované údaje e, pre tvorbu politík a vykonávať aj e, monitorovaciu úlohu. Aj napriek tomu, že úvodné ustanovenie 16 obsahuje prvky, ktoré my považujeme za prvky, ktoré sa odchýľujú od e, spoločného chápania Európskeho parlamentu, rady a komisie, pokiaľ ide o delegované akty. Komisia preto jasne chce povedať, že sa domnieva, že článok 290 zmluvy je nevyhnutné vykladať v nasledovnom význame, je autonómny z pohľadu prípravy a schvalovania delegovaných aktov. Štandardné úvodné ustanovenie, ktoré sa týka rady expertov, ktoré je obsiahnuté v spoločnom chápaní, ktoré bolo odsúhlasené tromi inštitúciami, reflektuje takýto výklad, takúto interpretáciu. Komisia preto konštatuje spolutovaním, že ten, to úvodné ustanovenie sa odchyluje od takéhoto spoločného chápania. Chcel by som sa naozaj úprimne poďakovať spravodajkyni pani Sharon Bowsovej za veľkú angažovanosť a za konštruktívny prístup k návrhu. Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi troma inštitúciami domnievam sa, že sa nám podarilo dosiahnuť spoločný cieľ nastavenia veľmi kvalitnej, kvalitného rámca, pokiaľ ide harmonizované a spolahlivé údaje o národných účtoch z ktorých európske inštitúcie, vlády a hospodárske subjekty môžu vychádzať pri svojich rozhodnutiach. Komisia sa teraz bude sústrediť vo svojom úsilí na prípravu aplikácie ESA 2010. Budem monitorovať plnú implementáciu zo strany členských štátov, pokiaľ ide o odsúhlasený nový rámec, tak aby požadované štatistické údaje boli skutočne k dispozícii a aby e, boli naplnené aj tie povinnosti na podávanie správ smerom k parlamentu a takisto aj smerom k rade. V tomto kontexte komisia sa takisto veľmi teší na to, že sa pustí do plodného dialógu s ekonom a s Európskym parlamentom, čo je nevyhnutné e, z pohľadu dostupnosti vysokokvalitných, transparentných a dôveryhodných e, údajov z národných účtov, ako aj iných makroekonomických štatistík e, na prospech dobrého dobrej tvorby politik, ako aj celej spoločnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. A teraz e, v mene výboru REGI e, minúta pani Hybnerová. Ďakujem pekne. Za celé roky sme neboli svedkami žiadneho pokroku, pokiaľ ide o tú regionálnu úroveň týchto účtov. Zatiaľ, čo rozpočtová zodpovednosť tých regionálnych alebo samozprávnych orgánov sa zvyšila výrazným spôsobom a viac ako tretina tých výdajov celkových je spravovaná na úrovni inej, ako je ústredná, a v niektorých krajinách to presahuje dokonca 50 teda prostriedky, za ktoré sú zodpovedné samozprávy. Keď zozbierávame e, štatistické údaje za túto samozprávnu čas, tak je to nevyhnutné z pohľadu uvedomia si tých volieb, ktoré prijímajú z pohľadu transparentnosti, z pohľadu zabezpečenia koherentnosti, kompatibility medzi jednotlivými úrovňami eh, eh, eh, správy, správy a riadenia, pokiaľ je o zlepšenie efektívnosti informovaných rozhodnutí, teda efektívnosti vynakladania tých e, e, toho obmedzeného množstva zdrojov a je to mimoriadne dôležité aj vo svetle koheznej politiky. Podávanie správ na základe klasifikácie výdajov KOFA by malo byť povinné, tak aby sme umožnili komisii, ako aj zainteresovaným stranám vo všeobecnosti, analyzovať a pochopiť tie vzorce e, regionálnych, regionálneho vynakladania prostriedkov, ten štruktúrálny, štruktúrálnu štruktúru, teda tú štruktúru, ako aj dopady takéhoto narábania s prostriedkami. A teraz v mene politických skupín prvý dostane slovo za EPP dve minúty pán Stolojan. You, First... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som za prvom rade poďakovať pani Bousovej za vynikajúcu prácu, ktorú v rámci tejto správy završila. My vieme veľmi dobre, aké problémy sme tu mali s kľúčovými makroekonomickými údajmi, ktoré predkladali viaceré členské krajiny. Boli tu deficity rozpočtové, boli tu e, zakrývané niektoré, niektoré platby, ktoré mali byť realizované. Potrebujeme oveľa transparentnejšie a presnejšie údaje k dispozícii a harmonizovanejšie pravidlá e, so všetkými našimi hlavnými partnermi Správa, o ktorej dnes hovoríme, je výsledkom dlhodobého, ale úspešného trialógu a táto správa jednoducho zodpoveda našim požiadavkám a preto moja politická skupina podporí túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Stolen. A teraz v mene SND dostane na dve minúty kolega Sanchez preseda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja podporujem prácu s pani spravodajkyne, pani Bousovej. Podporujem ju rovnako ako podporujem aj prácu z tieňovej spravodajkyne, ktorá, tieňovej spravodajkyne, ktorá, ktorú tu vlastne nahradzujem. Táto správa je veľmi dôležitá pre všetkých aktérov v rámci hospodárstva a v tomto kontexte potrebujeme skutočne správne a kvalitné údaje, ktoré budú dôveryhodné a ktoré tieto údaje dostaneme v reálnom čase. Treba povedať, že riešenie tohto problému vychádza už z roku zo 70. rokov a bolo to ďalej rozpracované ešte v roku 1996. Ide tu o systém účtov, ktorý znamená revíziu medzinárodného systému národných systémov, ktorý tu máme ešte z roku 2009. Tento systém má podporiť správu Európskej únie na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré sú stanovené v stratégii Európa 2020. Pozmenujúce návrhy predkladajú ešte konkrétnejšie návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o potrebu väčšie metodológie, pokiaľ ide o ekologické a sociologické dopady, ako aj pokiaľ ide o dopady v oblasti výskumu a vývoja. Ide tu predovšetkým o také témy ako politika súdržnosti, ako aj o analýzu nezávislých ekonomík a ide tu aj o rozpočtové údaje. To znamená, ide tu o pasívne kontingenty, ide tu o trvalú udržateľnosť. Preto skupina socialistov a demokratov v prvom čítaní. Túto správu doporučuje. Ďakujem veľmi pekne a teraz za liberálov dostane pán Tremosa Ibáseles. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Táto správa je dôležitá, pretože je jednou z mála, v ktorej eh, Európska komisia zohľadne význam regionálnej úrovne Európskej únie. Domnievam sa, že komisia by sa mala e, viac zapodevať regionálnej štatistikou s tým, aby získala jasnejšiu predstavu o tom, čo sa deje v členských štátoch. Napríklad v Španielsku e, chýba zákon o transparentnosti. Občania nemajú možnosť sa dozvedieť o územnom e, rozdelení výdavkov centrálnej vlády. Centr- ústredných orgánov štátnej právy, e, správy. Takisto aj e, e, zber informácií o regiónoch je centralizovaný v ústredí. Nedostatočná transparentnosť španielského štátu je jedným z dôvodov separatistických nástrojov v Katalánsku. A preto pozitívne vnímam prílohu k tomuto nariadeniu. Nari- E, hovoria o tom, že treba narizovať vzájomnú závislosť regionov a členských štátov a preto skupina ALDE podporí túto správu a ďakujeme pani spravodajkyni e, za skvelú prácu. Ďakujem pekne. A teraz minúta a pol pre zelených Sven Gigold. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia, v prvom rade treba povedať, že je veľmi dobré, že e, máme úpravu e, e, zdokonalenú úpravu národných a regionálnych účtov. To prispieje k, k zlepšeniu sociálnych, environmentálnych indikátorov, čo je veľmi dobré. Sú tu však e, e, značné e, konflikty medzi členskými štátmi v Rade. Niektoré členské štáty nie sú transparentné, najmä v oblasti dôchodkového zaťaženia a niektoré ďalších mimo súvahových rizik, napríklad v oblasti PPP. Je veľmi zlé, že po dohode ohľadom 6 balíčku a, a mm, napriek e, e, bremenu, ktoré znaša verejná pokladňa, e, nie všetky členské štáty sú pripravené na väčšiu transparentnosť. Je dobre investovať investície nie prostredníctvom dane, ale nejakými inými skrytými cestičkami. A mnohé členské štáty to považujú za lakavé. Napríklad Nemecko E, krajina, ktorá e, častokrát volá e, ostatných na koberec, sa ocitla na nesprávnej strane brikát a skôr či neskôr aj štáty, rovnako ako obchodné spoločnosti, budú musieť dodržovať veľmi prísne pravidlá a skoro budeme o tom hovoriť s radou a komisiou. Ďakujem pekne a teraz v prípade ECR Vicky Ford, jedna minúta. E, e, štáty a e, berú ľuďom peniaze a je rozumné, aby ľudia vedeli, kam smerujú tieto peniaze a komu čo dlží vláda, či už v súvahových alebo mimo súvahových položkách. Keď som hlasovalo o, o 6 balíčku 27 členských štátov, e, súhlasilo s tým, že zverejne svoje e, záväzky, či už súvahové alebo mimo súvahové. Ale každý rok, keď e, hovoríme o detailoch, mnohé veľké členské štáty hovoríme, že sme si to rozmysleli a práve menšie skupiny v parlamente ich vrátili za rokovací stôl a povedali to, že v mene ľudí, ktorí platia dania, musíte e, e, oznamovať, kam sa miniajú peniaze a kde môžu vyvstať e, problémy do budúcnosti. Ďakujem pekne tým menším skupinám za to, že ste sa postavili na stranu obyvateľov v otázke transparentnosti. Eh, Ďakujem pekne pani Fordová a teraz sa dostávame eh, k rozprave a prihlásených rečníkov a na minútu a pol teraz dostane slovo Ildika Galpelc. Nech sa páči za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ďakujem pekne za predloženú správu. E, ďakujem za ňu aj z toho dôvodu, že pokiaľ ide teda o správy, ktoré sa zaoberajú štatistikami, tak ja už som viackrát poukázala na tú skutočnosť, že tie číselné údaje a skutočnosti musia byť oveľa presnejšie, musia byť porovnateľnejšie a musia vychádzať z rovnakých zdrojov a tieto údaje musia byť začlenené do kontextu jedného veľkého systému. Nie je jedno, na, za, na akom základe boli urobené štatistiky a analýzy, ktoré si potom vzájomne členské štáty porovnávajú. Niekedy máme pocit, že údaje Európskej komisie sú trochu pre, pre, prehnané, či už pozitívne alebo negatívne, ale v tomto kontexte by som chcela povedať, že okrem tejto Európskej štatistickej databanky, ktorú máme, máme aj štatistiky na úrovni členských štátov. Aj tam sa opomína presnosť týchto a presnosť a detailnosť týchto údajov. Ja súhlasím s tou skutočnosťou, že tieto účty musia byť transparentné a musia byť, vykazovať vysokú kvalitu. Jednotlivé členské štáty, aká hospodárska situácia v jednotlivých členských štátov bude analyzovaná. Občania potrebujú údaje a potrebujú transparentnosť týchto údajov na úrovni samozprávy, pretože dve tretiny všetkých investícií sa spracúvajú práve na úrovni regionálnej. Bohužiaľ, tento systém ešte nie je celkom komplexný a kompletný, pretože na viacerých úrovniach nemáme ešte tieto mm, údaje k dispozícii. Vo viacerých oblastiach treba povedať, že tieto údaje však sú konkrétne a kompletné a preto podporím aj túto správu, že vám ste podporili aj vy. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz na minútu a pol dostane slovo kolegyňa Thun und Hohenstein. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, zajtra budeme hlasovať o tejto správe a je najvyšší čas, aby sa tie metódy, ktoré tu máme, ktoré boli určené pred 17 rokmi, boli zharmonizované, pretože dnes už svetové hospodárstvo vyzerá úplne inak. Ekonomický rozvoj e, musí byť popisovaný aktuálnymi metódami. Tieto musia zodpovedať súčasnej realite, musia zodpovedať súčasným európskym politikám. A práve z tohto dôvodu je dôležité, aby tento systém bol presný aj z časového hľadiska a zároveň, aby tento systém bol aj transparentnejší. Tieto statistiky sa venujú oblasti verejného sektoru preto musia byť transparentné a preto potrebujeme, aby tie informácie, ktoré dostávame na úrovni Európskej únie, boli skutočne dôveryhodné. Bude to v prospech administratívy členských krajín Európskej únie, pretože hovoríme tu o údajoch, e, ktoré pri spracúvaní sú základom pre ďalšie postoje. Takisto treba zlepšiť aj metodický výskum, aby sme ešte lepšie pochopili hospodárskú situáciu našich regiónov. Avšak treba povedať aj to, že ešte stále sme v kríze. A práve kríza nám pripomenula, že je dôležité, aby sme správne chápali, čo sa udeje v najbližšej budúcnosti. Potrebujeme dôveryhodné a spolahlivé údaje, ktoré nám umožňa lepšie pochopiť štatistiky, e, viac vyčítať z týchto štatistík, aby to bolo skutočne v prospech budúcich rozhodnutí, ktoré urobíme. Bez takéhoto postupu bude politika ako keby otrhnutá od reality. A preto si myslím, že táto správa je veľmi dôležitá a v správnom čase. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k spontánnej rozprave. Málo kolegov sa prihlásilo do tejto, tejto spontánnej rozpravy a ako prvý dostane slovo pani kolegyňa Záborská. Nech sa páči. Thank you, Mr. President

rozpravy a teraz môžeme uzatvoriť túto rozpravu. Ako prvý dostane slovo pán komisár Potočný, nech sa páči. Môžete sa vyjadriť za komisiu. Niekoľko slov na e, vysvetlenie, pretože všetci ste spomenuli e, podmienené e, záväzky. Chcel by som povedať, že sa nám darí dosiahnuť značný pokrok v otázke 6 balička aj v otázke podmenených záväzkov Správa e, e, pracovnej komisie Eurostatu bola predložená výboru mm, ECOSOC, ktorý e, ju podporil. Takisto otázka o PPP záväzkoch verejných korporácií a mm, budú sa používať dotazníky o nadbytočnom schodku. Údaje o dôchodkoch budú k dispozícii podľa ustanovenia ESA e, e, v roku 2012 e, na dobrovoľnom základe mm, od roku 2015 raz za tri roky a komisia je pripravená poskytovať správu ECOSOKu na požiadanie. Taktiež ste uviedli, že možno, že táto agenda je nudná. Ja som viac rokov pracoval vo vedení štatistického úradu Slovenska a mimochodom som písal Eh, PhD na tému eh, eh, národných a regionálnych účtov. ESA 95 som počul asi viackrát ako ktokoľvek tu prítomný. A chcem povedať, že žiadne dôležité rozhodnutie nie je možné bez usilovnej práce štatistikov, z dlhavých diskusí o metodike. Viem, že ESA e je niečo ako štatistická Biblia. Takže prechod e, z 95 na 2010 znamená veľmi dôležité rozhodnutie. E, je to na jednej strane nastolenie stability e, v statistických, štatistických systémoch, na druhej strane využívame nové poznámky a volanie novej doby Ehm, možno, že to znie e, e, nudné, ale bez e, starostlivej práce neexistujú dobré rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a komisia sa teší na to, že budeme môcť spolupracovať aj do budúcnosti v tejto otázke s Európskym parlamentom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A napokon pani Bous, naša obdivovaná pani spravodajkynia. Ďakujem, pán predsedajúci, vážne pán komisár, ďakujem veľmi pekne e, za prácu komisie. E, e, veľmi mám mrzí, že cyklus 16 sa vám nepáči ale mm, ECB e, je jedným z hlavných využívateľov štatistických údajov a to má zásadný význam z hľadiska monetárnej politiky. A preto sme mysleli, že v tomto prípade treba podporiť e, právo ECB na konzultácie e, v otázke delegovaných aktov. Majú to právo v prípade celounijných aktov a preto sme považovali to za rozšírenie tejto práva moci. Vy ako Vicky Ford a e, kolega e, Fengels spomnili ste otázku verejných záväzkov, takže stručne sa k tomu vrátim e, trváme na povinnom prevode týchto údajov, ale chceli sme zapracovať aj určité záruky, vrátanie toho, že komisia bude musieť nám predložiť správu ohľadom existujúcich informácií o, o PPP a z toho vyplývajúcich e, záväzkoch. To je podstata problému. Taktiež e, uložili sme vám e, ďalšiu správu, kde musíte vyhodnotiť, či potrebujeme v tejto oblasti urobiť ešte niečo navyše. Budeme to pozorne monitorovať a ďakujem za najnovšie informácie, ktoré svedčia o tom, že práce pokračujú. Ako ste sami povedali predtým, E, e ESA 2010 možno, že bude e, platiť asi 15 rokov a parlament bude medzi tým trvať na zvýšení transparentnosti, pokiaľ ide o účty verejného sektora. Taktiež budeme sa venovať ďalšej agende v oblasti štatistiky. Je to fungovanie štatistického rámca a nezávislosť štatistických úradov. Nariadenie 223, ako je to teraz známe, Bohužiaľ, informácie, ktoré som v tejto veci dostal doteraz, hovorí o tom, že členské štáty nie sú ochotné sa s tým stotožniť, ale ani vôbec diskutovať o zvýšení transparentnosti tým, že budú zverejňovať na web stránkach, či e, e, e, e majú nejaké e, e, záväzky o e, dôvery v oblasti štatistiky. To má veľmi znepokojuje. Napriek tomu e, k, v otázke ESA 2010 ako povedali kolegovia a komisia, e, e, odporúčate e, našu správu, a ktorú podporuje výbor, s tým, aby sme dosahli dohodu v prvom čítaní. Ďakujem pekne, pani Bowles. Tým sme uzavreli rozprávu a hlasovanie sa o tejto otázky sa bude konať zajtra na obed. Ďalší bod nášho programu to je správa Esa Westlund, ochrana verejného zdravia pred látkami na